na našom, na na našom programu je návrh smernice rady, ktorú sa vykonáva rámcová dohoda o prevencii poranení ostrými predmetmi v nemocničnom a zdravotníckom sektore, uzavretým tá medzi HOSPEM a EPSu. A prvý na zozname rečníkov je pani Lin. Yes, thank you. After running up the stairs. Uh... Ďakujem pekne, lebo som sem dobehla je dôležité predchádzať e, poraneniam ihlami a vieme, že takéto poranenia znamenajú veľké náklady v Európskej únii. Mnohí, ktorí sa porania a ich rodiny, žijú vo veľkom napätí, kým zistia, či sa nakazili e, ochorením, ktoré sa prenáša krvou, či ide o hepatitidu C alebo HIV. Prepačte, pán predseda, dobehla som sem, ťažko sa mi dýcha, prosím vás o prestávku, keby ste mi dali, aby som sa roz... predýchala. Nech sa páči. Uh, čo sa týka riziko infekcií, tak je skutočne veľmi významné. Experti hovoria, že pravdepodobnosť, že sa nakazíte v prípade hepatity B1 kutrom, 1 ku 30 hepatita C a 1 ku 300, čo sa týka HIV. Napríklad je to príklad eh, Judith, ktorá zomrela v roku 2008 7 rokov potom, ako sa nakazila HIV, keď od, odoberala vzorku krvi od jedného nakazaného pacienta v Londýne. Poranila sa, poranila sa ihlou, keď ju vyťahovala z tela pacienta. Potom, potom to bol ďalší príklad. Bola to zubná technička, ktorá pracovala vo vezení, ošetrovala väzňov, ktorý bol nakazený hepatitidou A, a HIV pozitívny. Predstavte si, aké to bolo hrozné, ako, ako ona sa dozvedela, že sa nakazila hepatitidou C. Táto technická zdravotná sestra a mnohí e, bojujú v tejto veci. Ja som sa zapojil do, do, do tohto roku 2004, keď som v mojom volebnom okrsku navštívila e, nemocnicu. A potom tu bol 1. december, svetový deň boja proti, proti AIDS v tom istom roku e, sme uskutočnili s Stevom Hughesom výstavu v parlamente. Zdravotníci z celej Európskej únie nás navštívili, navštívili Európsky parlament a prosili nás o pomoc. Tí z vás, ktorí mali možnosť stretnúť sa s týmito pracovníkmi z oblasti zdravotníctva, skutočne museli byť dojatí ich prozbou. A potom v roku 2006 sme prijali uznesenie parlamentu, ktoré sa týkalo európskych e, zdravotníkov, a teda týka sa ich ochrany pred e, ochoreniami, ktoré sa prenášajú krvou. A toto uznesenie, uznesenie viedlo k tomu, aby komisia vypracovala legislatívny návrh, ktorým by sa upravila smernica z roku 2005 EC, ktorá sa týka biologických aktívnych látok. Vypracoval to prebehu 3 mesiacov. Mali to vypracovať prebehu 3 mesiacov, ale tento návrh nikdy neprišiel. Ale Steve Hughes a ja sme nevzdali náš boj. Osobne som eh, upravila mnohé, vypracoval mnohé správy, mnohé uznesenia, kde sme požadovali kroky v tejto oblasti a položili sme mnohé parlamentné otázky. V rámci stretnutí s komisárom Špídlom v roku 2008 sa dozvedeli, že komisia pripravuje návrh a že sa to má čoskoro ukončiť. Nakoniec sa to v poslednej minúte zablokovalo, keď sociálni partnery povedali, že oni sa budú snažiť dosiahnuť dohodu Komplexná dohoda sa napokon doka- do- dosiahla v lete roku 2008, uzavrali ju sociálni partnery. Moje uznesenie podporuje e, túto dohodu a rada musí implementovať túto dohodu a komisia musí zabezpečiť, aby sa implementovala efektívne a bez odkladu. Pracovníci v zdravotníckom sektore v Európe sú závislí na nás. Naši zdravotníci nemôžu čakať a nemali byť ohrozovaní. Skutočne nastal čas, aby sme rozhodne konali. Thank you. Ďakujem pekne. A teraz pán Hughes, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. My táto téma umožní spravodajcom, aby e, sa presunuli na svoje miesta a neboli hore. Ale toto je dôležitá legislatíva, ktorá sa týka zdravotníctva. Je tam určité pozatie, pretože už 6 rokov na tom sa pracuje e, to tu spomenula pani e, Lín, ale je škoda, že komisár Špidla tu nie je veľmi často ho kritizujeme, e, ale mohli sme mu dnes ráno blahoželať, pretože konečne prijal túto iniciatívu, aby tento návrh e, napredoval, pokiaľ ide o, poranenia e, ihlami, ostrými predmetami. Ľudia, ktorí mu hovoria, že by nemal konať, že dohodnutá smernica roku 2000 o ochrane pracovníkov pred e, biologickými látkami kombinovaná s rizikovou analýzou e, smernice 1999, e, aby sa zabranilo týmto poradeniam. Tieto, tu máme milión poranení denne, takže niečo nefunguje celkom očividne. Potrebujeme jasnú legislatívu na riešenie tohto problému, tak ako je to v USA a v niektorých častiach Španielska a funguje to veľmi efektívne. Nakoniec sa komisia rozhodla konať v roku 2008, ako mi povedala, je tu návrh e, smernice 2000, ale toto potom bolo signalizované že by, tu teda, mm, že by sa najskôr mala dosiahnuť určitá dohoda so zdravotníckým sektorom. Táto dohoda je dobrá, ale je to trošku dvojznačné v niektorých častiach a preto som predložil pozmenujúci návrh, ktorý schválil výbor pre zamestnanosť e, zverejnenie usmernení e, zo strany smernice, ktorá bude sprevádzať e, túto smernicu, aby to bolo uniformne transponované do Eh, mm, do právneho systému všetkých štátov. My chápeme, že dohoda sociálnych partnerov sa nedá zmeniť, nemôžeme to zmeniť, eh, to môže urobiť rada, je to ich dohoda, ale najdôležitejšia časť dohody, klauzula 6, hovorí o ochrane a prevencii takýchto poranení je, obsahuje určitú dvojznačnosť, pokiaľ ide o rizikovú analýzu a tu sú určité prvky, e, ktoré treba upresniť, pokiaľ ide o samotnú implementáciu uplatňovanie tejto smernice a tieto e, dôvody nás vedú k tomu, že chceme, aby tu boli tieto usmernenia zo strany komisie, ako implementovať tieto smernice, aby sa urobili všetky opatrenia preto, aby sa konzistentne uplatňovala táto smernica. Uh, tieto poranenia ostrými predmetmi e, v nemocničnom prostredí sú najčastejšími, veľmi často sa vyskytujúcimi poraneniami. Môžu viesť k vážnym infekciám e, zdravotníckých pracovníkov, pretože e, toto je rezervoár pre, pre krv a rôzne tekutiny dôležité pre život. Teda je tu potrebné školenie, poradenstvo, a nástroje na ochranu zdravia, ktoré majú zabrániť poraneniu ihlantými predmetmi. Toto všetko je nevyhnutné nielen čiastočne, ale, ale unblock. Um, implementovanie všetkých týchto prvkov značne znižuje riziko um, takýchto uh, poranení, takisto um, Prepačte, ale pán predseda hovorí, že tlmočníci majú problém uh, tlmočiť, pretože príspevok príliš rýchly. Eh, USA, Kanada, niektoré časti, časti Španielska, tu sa ukázalo, že všetky prvky sa musia implementovať preto, aby sa zabránilo poraneniam um, ihlami a mm, tu je tá dvojznačnosť klauzule 6, ktorú sa snažíme prekonať prostredníctvom zverejnenia usmernení. Líza hovorila o traumách, ktoré, e, ktorými trpia ľudia, ktorí utrpia takéto zranenia. Ja som sa stretol počas šiestich rokov našej práce na tejto téme s takýmito poranenými e, ľuďmi a treba zdôrazniť túto traumu a lekár e, ktorý sa musel vzdať svojej praxe. Stretol som sa s osobou, ktorá bola nakazená HIV kvôli takémuto druhu poranenia. Iba po mesiac neistot mesiacoch neistoty títo ľudia vedia, či sú skutočne e, poranení. Boli to a pracovníci, e, väzení, ktorý má pokrývať táto dohoda. Je to oblasť, na ktorú musíme myslieť do budúcnosti. Avšak je to dobrá dohoda, myslím, že máme dobré usmernenie, ktoré nás bude viesť v tom, aby, aby e, uplatnenie tohto nariadenia bolo uniformné v celej Európskej únii. A dúfam, že radikálne znížime ten počet milióna poranených ročne um, ihlami. Ďakujem. A teraz privítam komisára Andora. Máte slovo. Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, pani spravodajkynia, poslankyne poslanci, chcel by som sa poďakovať parlamentu za jeho prácu na tejto, tejto oblasti. Špecificky sa chcem poďakovať spravodajkyni pani Lín za skutočne výbornú prácu v rámci prípravy uznesenia a za jej úsilie ktoré prebiehalo viacero rokov, kde sa snažila zlepšiť ochranu e, zdravia e, na pracovisku pracovníkov v zdravotníckom sektore. Viem, že toto je samozrejme dlhodobá záležitosť a dlhodobé znepokojenie. Bolo to uznesenie 24. februára 2005, kde išlo o zlepšenie ochrany zdravia na, pracov- na pracovisku, kde išlo o kde sa reagovalo na smernicu 2005 EC. E, Potom v júli 2006 parlament prijal uznesenie, kde požiadal komisiu, aby predložila návrh, ktorý upraví túto smernicu. Európsky parlament e, teda vyzval komisiu, potom, potom boli to zapojení sociálni partnery a v súvislosti s týmito diskusiami organizácie sociálnych partnerov, ktorí zastupujú zdravotníckých pracovníkov, ako je napríklad e, HOSPEM a EPSU, úspešne rokovali a vyrokovali rámcovú dohodu v, ro- v júli 2009. Ako viete, návrh komisie sa zameriava práve na implementáciu tejto dohody. Vážený pán predseda, pani spravodajkyňa, Vieme, že poranenia ihlami a ostrými predmetmi patria medzi najbežnejšie ohrozenia pracovníkov v zdravotníckom sektore. všetkým sa to týka niektorých aktivít a oddelení, kde ide napríklad o intenzívnu starostlivosť alebo chirurgiu, alebo áro. Som veľmi rád, že vaše uznesenie zohľadňuje to, že komisia sa zameriava na tie hlavné body, ktoré vyplývajú z uznesenia parlamentu z júla roku 2006 komisia chcela mať vždy tieto body v rámci dohody. Ja tiež súhlasím s vami, že táto dohoda, keď vstúpi do platnosti, bude to znamenať významný príspevok k ochrane pracovníkov v nemocničnom a zdravotníckom sektore. Prosím som tejto dohody a pevne verím, že potom bude e, navrhovaná smica schválená radou. Pracovníci zdravotníctva v nemocniciach e, budú mať integrovaný prístup, ktorý e, bude sa zamerať na politiky, ktoré sa budú týkať informovania, vzdelávania, rizikového manažmentu a tak ďalej. Tieto opatrenia, ktoré sú minimálnymi požiadavkami, nielen vítam, ale považujem za nevyhnutné. Pán predseda, pani spravodajkyňa, kolegyne, kolegovia, dovolte, aby som sa na záver ešte raz poďakoval za podporu návrhu komisie. Pevne verím, že rada to schváli v dohľadnej dobe. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz pán Baldasáre na dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Vážení kolegovia, už sa povedalo, že a poranenia ihlami a ostrými nástrojmi, predmetami sú veľmi rozšíreným rizikom, ktorým sa vystavuje zdravotnícky personál v Európe. Je to veľmi zlý problém práve z a, pohľadu tak súkromného, ale aj spoločenského. A hovorí sa o tom, že rámcová dohoda sociálnych partnerov sa bude realizovať a to je rámcová dohoda medzi HOSPEM a EPSu. Tým sa má zaručiť a zabezpečiť lepšia ochrana pracovníkov v zdravotníctve práve s ohľadom na ostré predmety v zdravotníckom sektore. Je to veľmi dôležitý krok na zlepšenie bezpečnosti v nemocničnom a zdravotníckom sektore. My sme určite všetci toho istého názoru, že dopady takýchto poranení môžu byť skutočne veľmi dramatické, veľmi zlé a môžu viesť k šíreniu chorôb ako napríklad hepatitis alebo HIV. Je dôležité tu postupovať eh, v takom, v eh, takým celkovým prístupom, ale je potrebné byť takisto reálny je dôležité, aby sme si uvedomili, že tak po administratívnej, ale aj finančnej, ekonomickej stránke e, na nás e, potom prichádzajú určité povinnosti a je potrebné zabezpečiť, aby malé a stredné podniky v zdravotníckom sektore neboli, neboli obmedzované alebo neboli trestané, pretože tieto môžu mať problémy, pokiaľ sa nebudú môcť prispôsobiť na túto dohodu. Možnosti pre členské štáty vytvárať opatrenia a ustanovenia, ktoré by boli ešte efektívnejšie ako rámcová dohoda. A toto všetko môžeme vám privítať. Tým môžeme ešte dodatočne chrániť zamestnancov. Tým vlastne vyzývam členské štáty, aby sa zúčastnili na tejto iniciatíve a samozrejme parlament môže mať iniciatívnu úlohu. My potrebujeme ale aj dobrý monitoring pri realizácii tejto úlohy a musíme do toho zasiahnuť. Ďakujem, pán Ferka. Pán Serka, 4 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcel poblahoželať pani Kolín za jej prácu vo výboru, vo výbore, pardon ona sa za to veľmi dlho zasadzovala. A takisto chcem poblážať pánovi komisárovi Androvi. Váš druhý deň, pán komisár, vidíme, že začínate veľmi dobre touto prácou v rámci vašich kompetencií a úloh. Samozrejme máme tu ešte druhú smernicu o mikrofinancovaní, tam takisto budete mať tú čest zastupovať komisiu. To znamená, že za dva dní sa riešia dve veci, ktoré, dve záležitosti, ktoré znamenajú pre občanov Európy veľkú, e, veľkú nádej. Ja chcem takisto myslieť na podiekovať pánovi Špidlovi, hoci tu nie je, ale je jasné nám všetkým, že sa tu jedná o veľmi dôležitý nástroj v rámci týchto ustanovení, pretože vieme, že máme v zdravotníckom sektore viac ako milión, milión um, prípadov a infikovaní a hepatitis B a, a C a HIV a my vieme, že tieto mnohé milióny ľudí, ktoré potom prichádzajú do styku s takýmto zdra- infikovaným zdravotným personálom, musí byť lepšie chránené. My sme už pred určitým časom e, naštartovali výzvy pre radu a komisiu a zasadzovali sme sa o to, aby sa to riešilo pani Lin a pani Hugh, a pán Hugh, Hugh e, sa o to zasadzovali. A je dôležité, aby sme to e, dovedli do zdárneho konca. Ja si myslím, že skutočne dnes je e, deň, kedy môžeme naformulovať viacero vecí. Je dôležité, že je dôležité zabezpečiť zdravie na pracovisku, pretože my potrebujeme podľa možnosti zdravé pracovné prostredie. To je dôležité pre ľudí, ktorí tu pracujú a ich rodinných príslušníkov. My vieme a upozornili sme na všetky dopady, aké má táto rovnicová dohoda na e, zamestnancov v zdravotníckom sektoru a na ich e, rodinných príslušníkov. My sme takisto predstavili niekoľko kampaní na zabezpečenie zdravia a bezpečnosti a prevencie a takisto existujú a vedecké štúdie, ktoré hovoria o tom, že napríklad v Austrálii kde sa do toho implementuje aj e, ekonomia, aj hospodárstvo, tak e, to je viac ako 6 e, bodov. Čo to vlastne stojí, pokiaľ sa nedbá dostatočne hygienu a zdravie? To je, toto je skutočne investícia do civilizácie a je to hospodársky um, zastupiteľná činnosť. Potom, čo sa týka profilaxie, predchádzania, my musíme, my to musíme predchádzať Prevencia je skutočne veľmi komplexná, my musíme informovať, musíme školiť, ale musíme aj kontrolovať. A potom je samozrejme veľmi dôležité, že dnes budeme takisto hovoriť o tom, že uh, akí dôležití sú sociálni partneri, uh, odbory, pretože bez týchto sociálnych uh, partnerov by sa tá rámcová dohoda vôbec neuskutočnila. Ale samozrejme, toto všetko je veľmi dôležité. Niekedy sa hovorí, že tie odbory sú veľmi zlé, oni nás len veľa stoja, ale na druhej strane musíme si uvedomiť, že, nám, že vďačíme v podstate len im, že sme sa práve v tejto politickej oblasti dostali tak ďaleko. A tento parlament tu samozrejme takisto zohral dôležitú úlohu a čo sa týka mojej, mm, môjho názoru a os- na ostatné inštitúcie, my si musíme byť eh, vedomi toho, o čo tu ide že tá spolupráca medzi troma inštitúciami bola skutočne príkladná, španielské predsedníctvo nás podporovalo a myslím si, že to bude skutočne veľmi dobrý krok pre e, prácu a spoluprácu v našich inštitúciách. Áno, ďakujem pekne. A teraz už som chytila svoj dých. E, myslela som, že by som mohla e, svoj príspevok rozdeliť, ale v prípade uznesenia to tak nie je. Bola som informovaná dnes ráno o tom, ale to je pre mňa príležitosť poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom, e, ktorým som nepoďakovala ešte predtým, ale znovu aj ďakujem pánovi Hughesovi, pretože v roku 2004 sme my dvaja spolu e, išli spolu s Johnom Bowesom po nemocniciach. To bol konzervatívny e, europoslanec a my sme navštívili nemocnice, aby sme zistili, aká je realita. Preto to bolo také dôležité E, videli sme, čo ľudia v teréne potrebujú, počúvali sme sestričky, lekárov, zdravotných pracovníkov. Bolo dôležité získať ich názor a zobrať ho do úvahy. Steven hovoril o implementácii usmernení a rád by som e, skutočne vedela, či e, komisia chce prísť s nejakými implementačnými usmerneniami. Podľa mňa je to veľmi dôležité, aby sme ich mali. Tiež viete niečo o harmonograme, ktorý, s ktorým pracuje rada, pretože to je úplne zásadné, aby sme mali časový harmonogram, e, aby sme ho mali teda čo najskôr, pretože zdravotní pracovníci čakajú už tak dlho, toľko rokov. My už nechceme, aby došlo k poraneniam ostrými predmetmi. Zbytočne počas tohto čakania máme ich príliš veľa za posledné roky. Tiež sa hovorilo o tom, že hoci, že toto, že sa, hoci sa toto týka zdravotného sektora momentálne, tak ja by som to chcela rozšíriť na ostatné sektory, ako napríklad nemocní, ako napríklad e, väznice. Pre pracovníkov väzníc je dôležitá ochrana a mnoho ďalších vecí, ktoré sú zásadné pre týchto osobitých pracovníkov, ale kľúčové e, je práve to poranenie, poranenia ihlami, ktorému musíme zabrániť v tom uznesení je dôležité, aby títo zdravotní pracovníci neboli predmetom zbytočnými poraneniam, zbytočným poranenia ihlami. Ďakujem pekne. A teraz pán Lambert. 3 minúty. Ďakujem, pán predseda. Ja by som rada poďakovala eh, pánovi Hughesovi a pani Lis za prácu Eh, za túto prácu, hoci by bolo dobre, keby sme to mali už skôr túto legislatívu. V roku 2001, od roku 2001 ju majú USA, niektoré časti Európy tiež a ostatné dobiehajú, ale zatiaľ medzi tým mnoho ľudí bolo eh, poranených Svetová zdravotná organizácia odhaduje, že 90 vystavených e, subjektov v rozvojovom svete, 90 správ o, o profesionálnych ochoreniach v USA e, je spôsobených práve týmto. Je, to, e, je tu zásadná otázka slabých správ o takýchto poraneniach ostrými predmetmi. No a toto je obrovské percento, vyše 70%, takže vítame dohodu so sociálnymi e, partnermi. Klauzula 11 hovorí o povinnosti podávať správy, ale musíme e, položiť tiež otázku, prečo ľudia nepodávajú správy. E, a čiastočne je to preto, lebo e, nechápu riziko, možno sa obávajú dopadov, keď napíšu správu o takomto poranení, možno na ich budúcu prácu. A na niektorých miestach máme správy o neefektívnom e, nadväznom konaní, aj keď sa teda podá správa, nič moc sa neudeje nadväzne a dokonca aj tá zdravotná podpora je slabá. To už nehovorím ani o emocionálnej podpore alebo nejaké, nejaké alternatívne zamestnanie. V prípade niekoho, kto sa nakazil HIV, je tu možno takéto riziko aj pre ostatných pacientov. A potom e, tu máme výskum, ktorý ukazuje, že zdravotní pracovníci, ktorí pracujú mimo nemocníc, e sú menej nespokojní s reakciou zamestnávateľov. Takže Musíme si uvedomiť tento rozsah a samozrejme pre zdravotný sektor je to dôležité. Samozrejme sme radi, že táto dohoda pokrýva aj e, stážistov a ale neviem, či pokrýva dostatočne všetkých e, pracovníkov, napríklad upratovacie služby a podobne, tie sú tiež predmetom rizika. Členské krajiny by sa mali na to pozrieť, ale povinnosť školenia je veľmi dôležitá a dúfam, že členské krajiny to zoberú vážne. Je to bude povinný, povinné školenie na oboch stranách. E, týka sa to stálych aj dočasných zamestnancov, pretože máte pocit, že ak vyškolíte ľudí raz, tak to stačí. Eh, mm, máme málo takéhoto školenia aj tam, kde existuje určitá politika zo strany zamestnávateľov. Bola tu tiež otázka nákladov. Sú tu odhady, že školenie a prevenčné opatrenia vrátane bezpečných nástrojov predstavujú tretinu nákladov spojených s riešením e, takýchto poranení ostrými predmetami. To je dôležitá úspora a je to dôležité pre dotknutých ľudí, zamestnávateľov, ktorí e, sú ohrození mm, rizikom nejakých právnych krokov v prípade, že nezabránia e, takýmto poraneniam. Ďakujem. A teraz pán, Vlas, pán Vlasák, ďalšia minúta. Vážené dámy. Vážené dámy, vážené páni, dohada o prevencii poranenia, o predchádzaniu poranenia ostrými predmetmi je historickou dohodou, prvou historickou dohodou medzi sektorálnym partnerom. Vzhľadom na to, že sa odhaduje, že poranenia ostrými predmetmi v nemocniciach dosahujú v Európe viac ako milión prípadov ročne, sa nemusíme presviečať o tom, že ide o krok správnym smerom, pretože pri správnom dodržiavaní tejto rámcovej dohody by sa týmto úrazom mohlo predchádzať. V praxi to nám pomôže vytvárať bezpečné pracovné prostredie a ochrany zdravotníkov pred infekčnými ochoreniami prenášanými krvou, ktoré sú spôsobené poranením ústrednými predmetmi. Napriek tomu, že e, tu môžeme vidieť niektoré nejasnosti v prekladoch alebo v definíciách, tak verím, že sa urobí všetko preto, aby sa od sociálnych partnerov získalo čo najviac informácií, aby boli všetky ustanovenia vyjasnené a aby rada mohla dohodu ako celok prijať. Rada by som na tomto mieste, zdôra- rada by som na tomto mieste zdôraznil, že dohoda zamestnancov a zamestnávateľov je svojím spôsobom absolútne unikátnym právnym inštrumentom v Európe, ktorá, ktorý nemá na národnej úrovni obdobu vo väčšine členských štátov. Táto forma samoregulácie, kde, sú, kde sa tí, ktorí sa problém eh, dotýka, eh, dohodnú sami na forme riešenia, je podľa môjho názoru vzorovým základom právnej regulácie, pretože nejde to ako u, pri reguláciách CO2, harmonizácii dania alebo štandardizácii verejných služieb, kedy podniky a ich zamestnanci musia len trpne a s veľkými nákladmi plniť to, čo sme i my a členské štáty e, naservírovali. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, teraz mám na pol minúty. Ďakujem, pane predsedajúci kolegyne a kolegové. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, kolegyňa a kolegovia. Ja by som eh, rád poďakoval spravodajkyňam, eh, eh, za veľký kus práce, ktorý mm, odviedli na príprave tohto dokumentu. Ja som rád ako lekár, ehm, je to dohoda o ochrane zdravotníckých pracovníkov pred poradením ochranných, e, predmetmi a odpoveda to obsahu normy. Ale som znepokojený e, pomalým postupom komisie, pretože niekoľko rokov od doby, kedy bola Európska e, komisia na túto závažnú otázku prvýkrát upozornila, upozornená a takmer 4 roky od času, kedy parlament prijal uh, legislatívnu, legislatívnu e, úpravu na ochranu zamestnancov e, európskej, v zdravotníckom sektore v Európskej únii pred e, chorobami prenašanými krvou s mojimi kolegami Hughes a Lynn a ďalšími sme spolupracovali na tomto uznesení a je mi ľúto, že sa to tak omeškalo. Ja doporučujem, odporúčam, aby sa opatrenia v tejto smernici prijali čo najskôr ja vyzývam na zabezpečenie čo najvyššej miery ochrany a prevencie zdravotníckým eh, pracovníkov a to čo, v čo najkračej možnej dobe. Ďakujem. A teraz uh, pani Moranšatie, dve minúty. Vážený pán predseda, pán komisár, pani spravodajkyňa, milí kolegovia, chcela by som povedať, ako sa dnes ráno teším, že sa nám podarilo e, dospieť k tomuto návrhu smernice o prevencii e, poranenia ostrými predmetmi, pretože tu máme skutočne jeden zdravotný problém, ktorý musíme vyriešiť čo najrýchlejšie. Všetci vieme, aké ako dôležité je, aké sú dramatické dopady týchto poranení a chcem e, komisárovi povedať, že vám dôverujem, že, prines, že prídete s rýchlým riešením, e, ktoré nás posunie značne dopredu v riešení tohto problému. Ďakujem pani Lin za všetky jej kroky, taktiež pánovi Hughesovi, pretože to je našou zodpovednosťou Európskeho parlamentu, aby sme zabezpečili ochranu našich zamestnancov. E, sú to zdravotní zamestnanci, e, upratovacie služby, e, zamestnanci väzení. Hovorili ste tiež o školách, v školskej medicíne, ale na tento rámec je to tiež otázka vzdelania všetkých našich občanov, ktorí nemôžu e, čeliť e, zbytočnému riziku, preto, že sa musia potýkať s takýmito predmetmi. Čiže na úrovni parlamentu sme zmobilizovaní po boku spravodajcov, ktorí pracujú na tejto téme, aby sa skutočne aplikovala vo všetkých e, členských krajinách táto smernica a musíme naozaj tlačiť na uplatňovanie tohto textu. Je to naše angažma, naša zodpovednosť a niečo, čo musí e, byť vzdielané všetkými. Ďakujem, ďakujem. Pani Rapti, 3 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcela by som sa poďakovať služebne starším poslancom. Ja som tu teraz prvýkrát v parlamente sa poďakovať pánovi Hughesovi, pani Lín, aj teniem spravodajcom. Musím povedať, že skutočne, keď som sem prišla, našla som tu už tak povedať hotovú prácu k téme, ktorá sa ma týka aj osobne. Môj manžel je totižto lekár a pred niekoľkými rokmi sa nakazil práve ihlou. A práve preto veľmi dobre viem, čo to znamená prežívať takýto strach v rodine. Je to rodina človeka, ktorý pracuje v nemocnici a ktorý sa pri práci nakazil. Skutočne to boli e, veľmi ťažké dni, ktoré sme prežili, keď sme čakali na výsledky. Práve preto by som sa chcela ešte raz srdečne poďakovať za tú prácu, ktorá sa tu odviedla. A chcela by som povedať, že som skutočne veľmi spokojná, že prvýkrát vôbec sa Združenia zamestnávateľov, ako aj Združenia pracujúcich sa zhodli, spolupracovali a teraz budeme mať toto uznesenie ja mám ten pocit, že Európska únia skutočne implementuje svoje ciere, ciele a že e, príjima rozhodnutia spolu s občanmi pre občanov. Chcela by som ešte pripomenúť niečo, čo už bolo povedané, ale myslím si, že je to skutočne veľmi dôležité a preto je nevyhnutné to zopakovať. 1 milión e, poranení ročne, poranení ihlov. a to je skutočne strašné číslo, a musíme zdôrazniť to, že Európsky parlament tu zohráva dôležitú úlohu. Už z roku 2005 sa totiž parlament vážne zaoberá touto otázkou. Na druhej strane e, je samozrejme problém s personálom, je to nedostatok personálu, to vidíme jasne aj v našej krajine, v Grécku a preto musím povedať, že skutočne je nutné spraviť všetko preto, aby sa táto smernica čo najrychlejšie implementovala. Ide tu o rozhodnutie, ktoré skutočne bude znamenať významný príspevok k sociálnym cieľom Európskej únie. A k tomuto patria aj otázky napríklad zamestnanosti. Ešte jedna vec. Komisia prednedávnom tu v parlamente povedala prostrednícom novozvoleného predsedu komisie, že ide tu o investičný sektor tak, tzv. bielých pracovných miest a toto musíme aj implementovať v praxi. To znamená, že musíme túto zložitú dobu využiť na to, aby sme vytvorili skutočne dobré a udržateľné pracovné miesta. A už na záver, chcela by som všetkým popriať veľa úspechov, pre všetkým aj novému komisárovi. A chcela by som ešte dodať, že pán Serkas, ktorý má skutočne veľké skúsenosti, povedal pred chvíľkou, že je dôležité spraviť nový a dobrý začiatok. Ja vám e, pri tomto želám veľa úspechov a je to skutočne veľmi zásadné. Je dôležité, aby sme zvolili správny prístup, ktorý sa týka tých, ktorí pracujú v sociálnej a zdravotníckej oblasti. Je dôležité, aby sme sa nich zasadzovali, lebo to potrebujú od nás aj občania. Ďakujem pekne. A teraz pani Ronculi na, na 4 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Aj ja mám osobné skúsenosti, lebo už 15 rokov pracujem e, v nemocnici a práve v takej kritickej oblasti v operačnej sále. A mne osobne sa stalo, že som sa poranila e, ostrými predmetmi, ktoré mohli so sebou prinášať určitú infekciu. Áno, prednička spomínala, že ľudia majú obavy, aké to bude mať následky. Áno, je to tak, že v tom období medzi samotným zranením a tým, ako sa prejaví choroba, prejde istá doba. Práve preto toto uznesenie, tú rámcovú dohodu môžem skutočne iba podporiť. Musíme tu mať minimálne štandardy, ktoré sa týkajú ochrany všetkých, ktorí pracujú v nemocničnej a zdravotníckej oblasti. 10 pracovníkov pracuje v oblasti e, zdravotníctva je to viac ako milión ľudí, ktorí sa porania ročne. A toto je znepokojujúce číslo a mnohí aj mm, sa radšej vzdali tejto práce. VH odhaduje, že približne 2,5 prípadov vedú k infekcii HIV alebo, alebo k ochor- infekcii na hepatitídu. Toto sú jednoducho príliš e, veľké e, riziká v každodennej práci, a práve preto sa povolanie zdravotníka považuje za rizikové, čo vedie k potom nedostatku personálu v tejto oblasti. Samozrejme, s týmto všetkým sú spojené aj určité náklady, ktoré sa týkajú jednotlivých e, nemocníc. Je to tak, že tam sú ľudia vystavení najväčšiemu riziku, musí mať jasné protokoly, ako sa spracovávajú e, takéto ako sa spracovajú takéto prípady, takéto e, poranenia. Musíme tu aj ich zaradiť podľa ich rizikovosti. A tam, kde tomu riziku sa ťažko dá zabrániť, musíme spraviť ale všetko, aby sme posilnili prevenciu. Toto je samozrejme nevyhnutné, aby sa implementovali tieto opatrenia. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne. A teraz pán Čarnecký na dve minúty. Ďakujem, pani Ďakujem, pán predseda, vážené dámy a páni. My teraz hovoríme o probléme, ktorý je skutočne a ktorý skutočne prechádza do problémov veľmi dôležitých v oblasti zdravotníctva. Keď si zoberieme štatistiky, predovšetkým v Európskej únii, tu dochádza k asi miliónu poranení ročne ktoré vytvárajú určite nešťastlivé situácie, nešťastné situácie. A vieme, že viac ako 300 tisícov je potom pozitívnych poranení. My skutočne môžeme počiarknúť, že že sú to zamestnanci. My, to, ale nie sú to len zamestnanci, ale sú to takisto e, pacienti, pacienti ktoré môžu byť nakazení a máme tu dočinenia s problémom, ktorý eh, by mohol preráziť do obrovských odškodnení, ktoré musia nemocnice platiť v takejto oblasti a tak ako hovorili moji predchádza, ako hovorili moji predrečníci, tu má absolútne zásadný význam eh, profilaxia pretože profilaxia predchádzanie problému je väčšinou lacnejšie ako riešenie problému samotného. E, uznesenie podľa môjho názoru je absolútne e, hodné podpory. Musíme sa odvolávať na postilaty, ktoré e, nám po, prehlásilo VHO. Predovšetkým preto, lebo tento problém narastá a rastie takisto problém očkodnení, ktoré uh, kde vystupujú tak zamestnanci ako aj pacienti. A je potrebné povedať, že tento finančný aspekt má skutočne veľký význam. No ako my predrečníci, a ja sa zastávam za to, aby sme podporili tú, toto uznesenie a myslím si, že takto máme odpoveď na takú časovanú výzvu a odpovedáme na e, týmto uznesením odpovedáme na potreby spotrebiteľov v e, Európskej únii. Ďakujem a teraz máme dvoch rečníkov v rámci Catch aj Prvý z nich je pán Papa Nikolau, máte minútu. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Λαμβάνω σήμερα το λόγο για να Áno, ďakujem, pán predseda. Ja som chcel e, dnes vystúpiť e, tak, aby som zablahoželal všetkým spravodajcom a všetkým tým, ktorí sa zúčastnili a iniciovali túto e, diskusiu, pretože stále hovoríme, že Európa sa má približiť k občanom a myslím si, že v tejto diskusii sa nám to aj podarilo. Ja som hovorila s kolegami, s jedným môjim priateľom, s mladým lekárom a on mi potom povedal, no už áno, toto je skutočne niečo rozhodujúce v rámci vašej diskusie, pretože vy musíte jednoducho občanom vysvetliť, čo robíte, pretože prevencia je skutočne veľmi dôležitá. Informácia pre tých, ktorí pracujú v nemocnici e, práve s ohľadom na e, rizika, ktorým sú vystavené, toto je rozhodujúce. My musíme všetkým vysvetliť, že profilaxia je dôležité, pretože oni ho, e, pracujú mnohé hodiny pod tlakom, keď e, ste e, pod tlakom, keď je na vás sú na vás kladené vysoké požiadavky, tak je potrebné, aby ste mohli využiť prevenčné opatrenia, pokiaľ sa dá. My potrebujeme zdravý personál v nemocniciach tak, aby sme, vážené dámy a páni, v prípade prípadov mohli byť takisto ošetrení. A tak, aby nás oni mohli ošetriť čo najlepšie. Áno, ďakujem, hovorí pán predsedajúci, pán Kanda. Minúta. V našej politike musí byť cieľ vytvoriť rámcové podmienky, ktoré by v rámci Európskej únie umožnili čo najlepšie e, podmienky pre život občanom a samozrejme ale udržia, a takisto aj udržanie a vytváranie nových pracovných miest ale nemôžeme e, dopustiť, aby tieto pracovné miesta e, spôsobovali ochorenie zamestnancov, e, zamestnancov prípadne ich nakazenie. Preto je dôležité, aby sme zabezpečili ochranu zdravia realizácia tohto návrhu smernice, ktorá už bola dávno potrebná, vytvára ochranu na pracovných miestach práve v zdravotníckom sektore pre zamestnancov, ktorí sú každý deň konfrontovaní s nákazami. Myslím si, že všetci Európania to budú chcieť mať implementované čo najskôr. Ďakujem. Ďakujem. A teraz, pán komisár, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Najskôr by som chcel povedať, že som rád, že tento návrh má takú širokú podporu v parlamente. Ľutujem, že proces trval tak dlho, dlhšie ako ste očakávali, ale chcel by som povedať, že som presvedčený, že sociálny dialog musí zohrávať svoju úlohu, musíme rešpektovať názory sociálnych partnerov. Nie len že to zvyšuje legitímnosť rozhodnutia, ale má to dopad na implementáciu, pretože tí, čo e, vytvárajú nové pravidlá, sú viacej zaangažovaní na ich úspechu a to je veľmi dôležité. Už teraz vieme, že je tu pracovný dokument e, sociálnych partnerov, ktorý sa týka objasňovania rámcovej dohody a tiež aj implementácie a dúfame, a myslím, že môžeme e, veriť, že toto bude významné pre samotnú implementáciu v Rade a toto bude reakcia na niektoré obavy ohľadom implementácie samotnej. Okrem toho je tu tiež záujem v dlhodobejšom monitoringu a nadväzným opatreniam monitorovať úspešnosť e, tejto novej smernice je dôležité a bude to dôležité a chcel by som ešte upozorniť na text, kde sa hovorí, že signatári musia revidovať uplatňovanie tejto dohody 5 rokov potom, ako sa príjme rozhodnutie rady. To je veľmi dôležité. Tento monitoring implementácie a zmeny v tom, ako sa vyskytujú takéto e, poranenia. To by mala byť východisková pozícia v prípade, že niektorý z partnerov by chcel využiť takéto, takúto príležitosť. No a ešte na záver mi dovolte povedať, že je to len druhý deň e, práce novej komisie. Niektorí rečníci to zdôraznili vo svojich príspevkoch, príspevkoch je dôležité, aby sa komisia viacej venovala zabudnutým ľuďom v Európe, skupinám alebo profesiám, ktoré nehovoria ľahko samé za seba. Niekedy ich ignorujeme, niekedy stoja bokom v, alebo stáli bokom v minulosti. Zdravotníctvo celkom určite je dôležitý sektor Ehm, musíme e, mu venovať veľkú pozornosť. Nie len, že zamestnanci v zdravotníctve a nemocniciach sú exponovaní voči takýmto poraneniam ostrými predmetmi, pracujú aj tiež veľmi dlho a musíme tu mať komplexný prístup a venovať pozornosť takýmto skupinám, ktoré sú veľmi dôležité, zvlášť v krízovej dobe, kedy očakávania, fiskálna konsolidácia bude mať vplyv na prácu týchto ľudí a preto by to malo byť e, veľmi vysoko v našich prioritách a aj v našich osobných programoch. Ďakujem pánovi komisárovi a sme vďační iniciátorom tejto diskusie a dúfame, že veci sa zlepšia teraz skončím diskusiu, hlasovať sa bude o 12. A ďalšia téma